Bene, possiamo iniziare. Môžeme začať poobedňajšiu schôdzu. Začneme prezentáciou pána Kamala Hosejna, prezidenta Eurametu. Je to Európsky program pre inováciu a výskum v metrológii Hneď mu dáme na 20 minút slovo. Nech sa páči. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. A pani predsednička, želám vám všetkým dobré popoludne. V prvom rade, vážení poslanci, poslankyne a diváci, musím povedať, že e, nám je veľkým potešením, že vám môžeme vysvetliť, aký máme nový program spolu s doktorom Jonom Stingerom sme pracovali na tomto programe a je tu aj podpredseda Eurometu, profesor Janko Trnovček. A dúfam, že aj oni budú môcť prispieť svojim dielom. Neurobím to pre vás príliš ťažké, pretože je to jedna z tých tém, ktorá dokáže ľudí odradiť v prvom rade musím povedať, že metrológia nie je o počasí. Naozaj nemá nič spoločné s počasím. Hoci nemáme vplyv na počasie, som veľmi rád, že s nami sme priniesli aj pekné slnečné počasie. Meteorológia je veda, pri ktorej ide e, o merania. Mnohí ľudia, to nevedia a Británii povedali, že Metrog je zneuznaný e, hrdina, pretože každý pracuje s výsledkami práce a metrológie každý deň, ale pritom si to neuvedomuje. Pozrieme sa teda na slajdy. Keď kupujete napríklad e, benzín do auta, tak musíte sa uistiť, že dostávate e, to, čo si zaplatíte. A metrológia e, sa o to stará, aby to tak naozaj bolo. A viete, že e, zaplatíte naozaj za to, čo dostanete do auta. Keď idete do nemocnice, ak niekto má rakovinu, žiaľ, ak mu dáte priveľkú dávku tak e, sa zabije aj dobré tkanivo. A keď mu nedáte dostatočne veľkú dávku radioaktivity, tak ten človek má e, opäť problém, pretože nezabijete ten e, nádor. Takže metrológia sa stará o všetky tieto veci a pritom pacienti nevedia, čo je v pozadí. O to isté platí aj pre klimatické zmeny. Vidíte, že prebieha veľká diskusia o tom, e, ako stúpla teplota za posledné desaťročia. Ak neodmeriame správne e, tú teplotu, tak skôr než sa nazváme, budeme všetci pod vodou. Ja žijem v Londýne a e, keď nebudeme správne merať teplotu, tak môj dom sa ocitne pod vodou. Vlády teda presne musia vedieť, čo sa deje a čo musia urobiť. Potom je tu základná veda, ktorá vychádza z metrológie. Pred niekoľkými mesiacmi e, sa objavili titulky v novinách, bolo to zrejme pre viac ako šiestimi mesiacmi, a hovorilo sa o experimente v Ženeve. A vtedy sa hovorilo o tom, že eh, hmota môže cestovať eh, rýchlejšie ako svetlo a vtedy dobre merania povedali, že to nie je pravda. Eh, takisto merania potrebuje spoločnosť pre inovácie a musíme sa postarať o to, aby ste mohli všetko merať. Keď máte solárne panely na streche, tak chcete, aby efektívnosť solárnych panelov bola naozaj taká, ako ste si zaplatili. A keď sa pozriete na moderné dopravné systémy, napríklad na auta, lietadla, tak v minulosti sa e, tieto dopravné prostriedky e, vyrábali možno zo 100 tisíc meraniami a teraz robíme milión, dva milióny týchto meraní, pretože e, je veľmi dôležité, aby všetko bolo tak, ako má byť. Potom by som chcel hovoriť o tom, že dopyt e, po meraniach stále rastie. Na jednej strane technológia tlačí veci dopredu, aby sme mali stále sofistikovanejšie merania. Potrebujeme viac merania, potrebujeme ešte väčšie vedomosti, aby sme rozumeli tomu, čo sa deje. A musíme sa teda pozrieť, aké sú požiadavky na merania v oblasti zdravia a bezpečnosti životného prostredia. Jednoducho vo všetkých oblastiach života sa vyžaduje stále viac a stále presnejších a lepších meraní. Niekedy si ľudia myslia, že metrológia a normy nie sú príliš vzrušujúce ale to vôbec nie je pravda. Ak sa pozriete na graf, ktorý som pripravil, a keď sa pozriete na vývoj produktu, tak začínate koncepciou a nakoniec vyrobíte tento produkt. Keď začínate koncepciou, prichádzate s novou myšlienkou a tieto nové myšlienky často vychádzajú z akademickej komunity. Ako náhle však začnete myslieť eh, na samotný produkt, musíte eh, ten začať merať a keď si spomeniete na elektroniku, tak e, zistíte, že elektronika sa stále zmenšuje. Takže to, čo riadíme, je stále menšie a menšie, to, čo nám pomáha riadiť, je stále menšie a menšie a pritom stále dokonalejšie. Začíname myšlienkou. A aby sme sa dostali k niečomu hmatateľnému, potrebujeme na to metrológiu. Akademická pôda je veľmi dôležitá vo fáze koncepcie a naše inštitúcie hrajú dôležitú úlohu v celom tomto reťazci. Toto e, nedávno e, bolo vyjadrené v správe Nesta, teda vyjadrili to ľudia, ktorí sa zaoberajú inováciami. Pokiaľ ide o metrológiu, máme program EMRP. Je to Európsky výskumný metrologický program. Poviem o ňom niečo viac neskôr. Momentálne nám beží 30 projektov inovácie a priemyselnej konkurencieschopnosti. A máme veľmi veľa dobrých príkladov, ako metrológia pomáha vývoju nových produktov a ich výrobe tak, aby tieto produkty boli spolahlivé a aby prinášali ten výkon, ktorý potrebujete. Takže to boli inovácie. Ak sa pozriete na tento graf, pokúsim sa tým príliš nehýbať. Ale ak sa pozrie tento obrázok, tak tam hore vidíte politické a spoločenské výzvy. Máte tam e, veľké výzvy, keď komisia alebo členské štáty chcú e, pripraviť nejaké nariadenia a poviete, že emisie do životného prostredia nesmú byť vyššie ako istá úroveň, potrebujete na to nariadenia. A aby ste mali nariadenia, potrebujete špecifikácie, pravidla a bezpečnostné limity. A to budú už potom smernice od komisie alebo iných inštitúcií. A potom je tu normalizácia, ktorá e, pomáha harmonizovať tieto požiadavky. Ale ako tieto normy možno implementovať? Metrológia má na to nástroje. Metrológia je teda tým posledným kusom skladačky, e, ktorá vám umožní naplniť úlohy, ktoré čakajú spoločnosť. Máme tu teda politické, spoločenské e, výzvy, máme tu e, nariadenia, predpisy, normalizáciu a metrológiu. Tieto e, štyri veci navzájom súvisia a ovplyvňujú každodenný život ľudí. Pokiaľ ide o metrologické organizácie, my sme Euromed. Poviem vám trošku viac o Euromete na ďalšom slajde, ale e, vidíte, že svet je rozdelený na niekoľko regionálnych organizácií. Máte tu Azijsko-Pacifický región, e, Azijsko-Tichomorský región, Americký región a Európu. Euromed je národný je e, Asociácia národných metrologických inštitútov. Tieto národné metrologické inštitúcie e, spolupracujú od e, roku 1900 a a Euromed existuje od roku 1990 a Euramed od roku 2007. Členské štáty myslím, že ich na začiatku bolo 22, teraz ich je 23, sa e, zúčastňujú EMRP a komisia poskytla finančné prostriedky a čo bolo jedinečné je, že sme mohli riadiť programy sami. To bola vzácna chvíľa, e, keď komisia odovzdala riadenie programu Eurametu a Euramet musel vytvoriť spoločnosť v Nemecku 2007, aby to mohol legálne robiť. Máme teda 37 európskych členov našej organizácie a 23 z nich sa e, teraz aktívne zúčastňuje meteorologického výskumného programu. Mm, máme 23 inštitúcií, ktoré sú rovnako významné v niektorých e, oblastiach a spoločné výskumné centrum je tiež e, členom. Spolupráca v Európe je e, dôležitá ako taká. Tu na tomto slade by som vám chcela vysvetliť, v akom rámci fungujeme. Spolupráca začala v roku 2002 a potom e, sa e, európska spolupráca rozvíjala v rôznych štádiách. Najprv sme mali program MERA, potom e, sme mali koordináciu IMERA, potom v roku 2007 sme mali spoluprácu a koordináciu IMERA+. Plus. Tam sme dostali nejakých 63 miliónov eur. A potom sme mali EMRP a teraz máme 23 členov. Náš súčasný program eh, nám pomohol získať ďalších eh, partnerov. Máme 28 eh, členských štátov, ktoré súhlasia, že budú spolupracovať v tomto metrologickom programe. Prečo je to také dôležité? Je to dôležité pre európsku konkurencieschopnosť, je to dôležité na medzinárodnej úrovni. Program, ktorý poskytuje rámec a infraštruktúru, ktorú Európa potrebuje, aby e, bola konkurencieschopná s Amerikou a s Áziou, tak to je to, čo tu získavame v rámci nášho programu. Nový program má teda 28 e, krajín a dúfam, že ich počet ešte bude rásť. V súčasnom programe najprv sme mali Ajmeru Plus, tam sme mali 21 ukončených projektov a v EMRP beží 96 projektov a očakávame, že v roku 2014 uzavrieme zmluvy na ďalších 30. A pokiaľ ide o externú spoluprácu, máme tu veľké podniky 125, máme malé stredné podniky 62, potom tu máme mnohé inštitúcie z iných krajín, z iných kontinentov a potom tu máme aj účasť univerzít, tých je asi 69. A 123 ľudí podpísalo zmluvu s Eurametom, že poskytnú časť programu bez eh, priamých finančných prostriedkov. A to nás naozaj veľmi potešilo a je to vlastne indikácia toho, aký dôležitý je program. Ľudia sa ho to zúčastňujú aj bez finančných e, prostriedkov a sú ochotní aj bez peňazí podpísať zmluvu, takže niečo nám poskytnú podľa našich požiadaviek e, v primeranom čase. Máme takmer e, tisíc zainteresovaných strán, ktoré sa aktívne zapájajú do nášho programu. Mnohí sa teda aktívne zapájajú celý čas a som si istý, že môj priateľ súhlasí e, so mnou, že v nasledujúcich mesiacoch sa tento počet ešte zdvojnásobí. My to považujeme za veľmi dôležité. Univerzity sú veľmi dôležité, pretože prinášajú nové vedomosti, ktoré potrebujeme, aby sme rozvíjali program. To, čo je veľmi dôležité, je že každá krajina má národný e, meteorologický inštitút, ktorý je zodpovedný za normy. E, napríklad e, v Británii, v Nemecku a Slovensku majú časové normy a všetky sa koordinujú, aby vedeli, aký je presný čas, lebo by nebolo dobre, keby ste leteli z Bruselu do Londýna a keby British Airways mali iný čas ako Lufthansa, pretože by mohli obsadiť ten istý vzdušný priestor v rovnakom čase. A naša inštitúcia je práve tá, ktorá sa stará o napríklad časové normy. Stále viac e, univerzít a e, vzdelávacích inštitúcií e, sa k nám pridáva a s ich pomocou budeme môcť konkurovať medzinárodným organizáciám. Pokiaľ ide o výstupy, je tu obrovský počet výstupov. A pokiaľ ide o nový program EMPIR, e, dúfam, že budete s nami súhlasiť a očakávame od vás podporu. V rámci iniciatívy podľa článku 185 komisia e, prišla e, s takýmto návrhom a prispela sumou 600 miliónov eur Členovia Eurametu prispeli sumou 300 miliónov eur, Európska komisia tiež 300 miliónov eur. Tento program bude trvať 10 rokov a to nebude ten istý program, ako sme mali v EMRP. My sme rozšírili rámec tohto programu. Teraz sa budeme venovať inováciám. Tento program bude mať aj priamu podporu pre normalizáciu a bude eh, mať aj budovanie kapacít ako jednu z aktivít. My sme e, totižto členmi e, rôznych zariadení a preto je dôležité, aby sme boli schopní podporiť každého. To je jeden z kľúčových cieľov, že program pomôže všetkým členom asociácie. A zdvojnásobí sa zapojenie externých partnerov. Budeme vkladať e, európsky príspevok do tohto programu a dúfam, že zdvojnásobíme e, počet externých partnerov v budúcnosti. A máme tu štyri navrhované moduly v tomto programe. Prvý modul je veda. E, sem patrí základná vedecká metrológia. Tu všetci potrebujeme. Iba minulý týždeň som bol v Pekingu a videl som jedno z prvých zariadení na eh, meranie vody, kde ste mali vodu a nádrže a voda eh, tiekla eh, z hornej nádrže do dolnej a na základe toho, ako dlho trvalo, kým voda pretiekla z hornej do dolnej nádrže, merali čas. Teraz máme optické hodiny. A tá nám presne aj o niekoľko miliónov rokov povie na sekundu, aký je čas. Potom druhý modul sú inovácie. E, tu máme spoločné výskumné programy, ktoré by mali európskemu priemyslu pomôcť s inováciami. Potom tu máme e, projekty na prenos technológií a v oblasti normalizácie Euramed má dohodu so Senavekom a dúfame, že rozšieme túto dohodu aj na ETSI a že im pomôžeme e, vyvinúť kľúčové normalizačné potreby pre Európu. No a teda tretí modul sú prednormatívne výskumné činnosti a štvrtý modul je budovanie kapacít. To potrebujeme e, ako výstup z našich programov. a my minieme asi 30 peňazí, ktoré sme dostali od komisie na externých pracovníkov, teda nejakých 90 miliónov a peniaze od členov idú na riadenie programu. Európska komisia teda neplatí za riadenie programu, ale e, tieto peniaze by mali pomôcť získať e, externých partnerov. Viac než predtým. Takže celkovo vám ďakujem za túto príležitosť predniesť túto prezentáciu, bola stručná. E, Keď by ste chceli viac informácií, veľmi radi vám ich poskytneme. E, Môžem vám dať našu e-mailovú adresu, ale chcel som povedať nakoniec, že je to naozaj veľmi vzrušujúca úloha pre nás, pretože nám dáva obrovskú možnosť a potenciál vytvoriť niečo lepšie pre Európu. Je to veľká výzva, ale je to príležitosť, e, ktorú by sme nemali zmeškať. A ďakujem vám za vašu pozornosť, a ďakujem za túto príležitosť a som si istý, že môj kolega a aj pán profesor e, prispejú tiež svojimi poznámkami. Takže týmto končím svoju prezentáciu. Ďakujeme pánovi Husejnovi za jeho prezentáciu. Chce sa niekto vyjadriť, prosím? Otváram diskusiu. Qualche collega che chiede di parlare. Niekto by chcel vystúpiť? Prego. Kolega. Nech sa páči, pán Glande. Ďakujem pekne. Myslím, že metrológia, medzinárodná metrológia a s tým spojený výskum e, sa podceňuje. E, dokazuje to trošku aj e, účasť kolegov na tejto časti schôdze. Mali by sme niečo robiť aj na osvetu vo verejnosti. Ja si spomínam, pred niekoľkými rokmi sme mali príležitosť s kolegom Čičestrom novelizovať smernicu o meracích prístrojoch a veľmi dobre si spomínam, na tej prvej stránke e, som si to pripomenul. Tam e, sa hovorilo o tom, e, kde všade sa používa takýto merací systém, napríklad na čerpacích staniciach. Vtedy to bolo jednoducho jasné, máme vnútorný trh, všade to má byť rovnaké. A potom, dva dni po hlasovaní, v nemeckých novinách sa objavil titulok niektorých, že poslanci Európskeho parlamentu a celý ropný priemysel chcú zdierať ľudí, pretože e, nemecké meracie hodnoty v tých načerpacích stanicách boli o niečo málo menšie ako francúzske, tuším, alebo z nejakej inej krajiny. Bola to iba formálna úprava, nešlo tam o žiadne množstva skutočne. Teda to dokazuje, aké dôležité sú naozaj jednotné normy. Ja pred 20 alebo ešte aj viac ako 20 rokmi e, som e, si vo svojom dome menil potrubie, e, tie zastaralé medené potrubia za zinkové, pretože už to povedalo normám. A potom, keď sme pracovali tu s kolegami na smernici o pitnej vode. E, tam e, sa práve zaviedla povinnosť vymieňať e, všetky tieto potrubia vyrobené z mede, tak aby nebolo teda ešte niekedy v minulosti sa dokonca nahradzali um, pôvodné potrubia s obsahom olova, aby sa predišlo obsahu olova v pitnej vode. A teraz sa vedol predpise nahradzať tieto medené potrubia. Um, toľko len na margo toho, ako to môže pozitívne pôsobiť eh, na obyvateľstvo, keď sa niečo uh, upravuje, reguluje na európskej úrovni. Uh, Ďakujeme pekne za to, čo ste povedali a za to, že potvrdzuje vlastne e, to, čo som aj ja predniesol vo svojej e, prezentácii. Pani kolegyňa Hercog, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem za slovo. Chcela by som sa najskôr, ak dovolíte, obrátiť na vás, pani predsednička, aby ste informovali politické skupiny, e, že sme zorganizovali schôdzu výboru a bolo by žiaduce, keby boli poslanci prítomní. Viem, že to nie je vaša osobná zodpovednosť, ale vždy e, sa vina pripisuje euroskeptikom, ktorí údajne podkopávajú imič európskej inštitúcii. Ak je to naozaj tak, tak by sme sa mali postarať, aby sme aj my nerobili to isté. Myslím, že naša účasť dnes na tejto schôdze na tejto schôdzi je, e, e, má veľmi ďaleko od priateľnej Chcela by som sa poďakovať pánu Husajnovi za jeho prezentáciu, za jeho prípravu. Dokument je totiž veľmi dobre vypracovaný. Aj vy ste to prezentovali naozaj veľmi kvalitne. A ak dovolíte, chcela by som vám položiť otázku. Občania v súčasnosti sú vybavení všetkou možnou technológiou a ja trendy vnímam tak, že skôr alebo neskôr budú samotní občania meracou jednotkou, ako by eh, mobilné telefóny, všetko to, čo nosíme pri sebe, bude súčasťou eh, meracích systémov. Teda tie meracie systémy, ktoré sú eh, v súčasnosti ešte stále na veľmi vysoko odbornej úrovni a naozaj máte obrovskú dôveru, ste organizácia, ktorú majú občania naozaj obrovskú dôveru Mm, chcem sa vás opýtať, ako by sme mohli urobiť niečo s tým, aby občania eh, sa viac zapájali do tohto procesu stanovovania meracích noriem a aby sme nestratili zároveň presnosť. Viem, že to nespadá celkom do vašej eh, dnešnej prezentácie, ale v tejto chvíli naozaj ma zaujíma, ako sa spoločnosť môže stať súčasťou e, tohto vedeckého úsilia zameraného na meranie. No a ďalej by som chcela povedať, že som spravodajkyňou pre 7-ročný rozpočtový program a hovoríme tu o peniazoch e, určených na výskum. Chcela by som vám zdôrazniť opätovne, že Európsky parlament nebude hlasovať za rozpočet e, ak neuvidí jasný záväzok od rady, že sú ochotní splniť to, čo sme schválili, e, presunutie všetkých rozpočtových položiek, ktoré sú súčasťou e, riadenia krízy a toto je jednou z týchto položiek. Urobíme všetko preto, aby výskum nebol zabudnutý. E, len som vás chcela upozorniť, že na vás nezabúdame a budeme na vás pamätať aj pri rozpočte. Ďakujeme. Ďalší žiadatelia o slovo. Tak môžeme uzavrieť túto diskusiu. Ak by ešte host, pán Hosen, chcel niečo dodať, nech sa páči, môže. Ak dovolíte, Chcel by som povedať toľko, veľmi sa zamýšľam aj ja nad tým, ako by sme mohli viac zakomponovať našich občanov. A rozhodne to vnímam ako výzvu, nedokážem vám uspokojivo odpovedať, ale rozhodne by bolo zaujímavé vedieť. Myslím, že je jednoduchšie merať eh, predmety, ktoré nemajú nejaký živý prvok. Ako náhle sa to dostane na nejakú širšiu úroveň, už sa to komplikuje. Je tu však aspekt, ktorý sa nazýva akási meká metrológia, teda meranie niečoho, čo sa nedá nejako uchopiť, čo nie je hmotné. Príkladom by napríklad bolo meranie bolesti. Nie v tomto programe, ale v inom programe komisie na ktorom som sa podielala. Predsedal som tam eh, skupine odborníkov, kde sme pracovali dokument zameraný práve na tému merania bolesti a taktiež merania šťastia. Eh, myslím, že niektoré vlády v súčasnosti chcú merať práve takéto veci a to si vyžaduje ľudí. Ľudí, i ľudia sa totiž stávajú meracím nástrojom eh, v takejto situácii. Možno sú oblasti, kde by sme mohli nájsť potenciál zapájania ľudí do meraní. E, museli by sme úplne upraviť metodiku, pretože e, sa tu nedá e, využívať fyzikálny systém merania, ale rozhodne podľa mňa by stálo za to hľadať tieto spôsoby do budúcna, pretože je to veľmi zaujímavé. Ďakujem. Bene, ringraziamo. Ďakujeme nášmu hosťovi, prezidentovi Eurametu za jeho prezentáciu a uzatvárame tento bod programu a môžeme ísť na ďalší. Allora, passerei il rapporto di... Správa pani Vicky Ford o vykonávaní za rok 2013, vývoj a používanie technológie zachytávania CO2. Um, nie je tu ešte veľa poslancov, ale chcem sa poďakovať tým, ktorí tu sú prítomní eh, za ich pozmeňovacie návrhy. Eh, budeme sa snažiť vypracovať eh, niekoľko kompromisov a taktiež vo výbore ENVI predpokladáme, že tiež sa budeme tam pracovať, pretože dnes do poludne tam prebehla rozprava. E, niekoľko pozmeňovacích návrhov naznačuje, že CO2, respektíve že zachytávanie a ukladanie CO2 je nejakou drahou technológiou. E, v súčasnosti sa ukazuje, e, že že niektoré firmy nedokážu využívať CCS na plnenie cieľov e, znižovania emisí CO2 a musia sa spoliehať na iné drahšie technológie. A znamená to, že investície e, do týchto nových infraštruktúr by sa zvýšili o 40 e, toto nám hovoria zastupcovia odvetvia, nehovoria teda, že všetky technológie CCS budú lacnejšie ako obnoviteľné zdroje energie. Hovoria, že niektoré budú, ako niektoré niektoré technológie CCS budú lacnejšie ako niektoré obnoviteľné zdroje energie. E, ja e, rozhodne nebudem súhlasiť e, s pozmeňujúcimi návrhmi, ktoré budú tvrdiť, že toto je vždy drahá technológia, drahšia ako ostatné alternatívy, pretože to nepotvrdzujú odborníci, s ktorými komunikujeme. Ďalej, vyhlásenia o tom, že nebudeme potrebovať technologicky neutrálne technologické ciele, teda také, ktoré budú núčiť eh, subjekty do investícií do nejakých konkrétnych eh, spôsobov produkcie energie, tak aby sa presúvali investície z iných sektorov. Eh, toto bude musieť taktiež veľmi silne rezonovať v mojej správe. Niektoré pozmeňujúce návrhy som celkom dobre nepochopila. Týkajú sa podpory a vyzývania odvetvia, aby využívalo CO2. Rečnička zrejme myslí CCS. E, myslím, že nie je až tak veľa subjektov v tomto odvetvi, ktoré by využívali e, CCS. Nie je to nejaká veľmi užitočná komodita. Nevyrieši sa tým nič prelomové. Musíme e, nejako riešiť problém e, CO2, musíme e, dosiahnuť znižovanie emisí uhlíka, tak ako sme si to stanovili a bez CC sa to nepodarí. Ďakujem teda ešte raz kolegom za pozmeňujúce návrhy. Niektoré sa už snažíme spracovať do kompromisov. Ehm, tento proces však ešte nie je uzavretý. Budeme diskutovať s teňovými spravodajcami. Ehm, a zdá sa, že ehm, niektorí to vnímajú dosť odlišne od toho, ako to vníma väčšina vo výbore. Ďakujem spravodajkyni za vstúpenia teraz pán, pani Hercog. Len veľmi stručne. E, ďakujem pekne Vicky za to, že sa ujala tejto správy. Myslím, že si prejdeme pozmeňovacie návrhy a nájdeme mnohé kompromisné návrhy. Niektorí moji kolegovia predložili pozmeňovacie návrhy, ktoré sa vymykajú trošku normám socialistov a demokratov, sú trošku zelenšie alebo pravicovejšie. Skupina e, socialistov a demokratov v tejto veci má takú pozíciu, E, ktorá je pozitívne naklonená CCS. Socialisti sa domnievajú, že CCS je súčasťou riešenia a ak by som chcela popísať našu pozíciu, tak e, z CCS nám chyba ten prvok naliehavosti. My to chceme urobiť rýchlo. E, je tu snaha predkladať nejaké pozmeňujúce návrhy v mene skupiny a jeden z nich by sa mal týkať toho, že potom, čo sa prijalo v niektorých krajinách rozhodnutie o odstávke jadrových elektrární, využíva sa o mnoho viac uhlia. A ak sa bude využívať, tak to výrazne uhlie naďalej, e, to ešte posilňuje naliehavosť e, technológií CCS. Ak sa teda rozhodneme vo väčšej miere využívať uhlie, projekty CCS sa budú musieť o mnoho e, rýchlejšie spustiť Chcela by som ešte spomenúť heslo konkurencieschopnosť. Myslím, že Európa si nemôže dovoliť zaostávať. A cez túto prizmu budeme vnímať pozmeňovacie návrhy a budeme sa snažiť spoločne s ostatnými kolegami o kompromisy aj spoločne so spravodajkyňou, aby sa to podarilo spracovať čo najrychlejšie. Aby sme vyslali jasný signál členským štátom, že akékoľvek eh, sporné vnímanie bolo spojené CCS v minulosti, nemôžeme eh, ponechať eh, CO2 iba ako výplodok priemyslu bez toho, aby sa s tým niečo robilo. Potrebujeme nejaké riešenie a CCS je v tomto pre nás veľmi dôležitým riešením. Ďakujem. Erzog. Ďakujeme pani Hercogovej. Ešte pred alebo po komisii chcete vystúpiť? Pán Vidal Kvadrás, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Keď sa pozeráme na pozmeňovacie návrhy, ktoré boli predložené, jasne sa ukazuje, že CCS ehm, má isté kontroverzné prvky ako technológia. Všetci súhlasíme s tým, že CCS ešte stále musí jasne preukázať, že e, dokáže zodpovedne znížiť naše emisie za priateľných nákladov. Ale myslím, že vývoj technológie CCS si zaslúži podporu. Vzhľadom na to, že fosílne paliva naďalej budú predstavovať e, E, väčšinu energetického mixu v najbližších desaťročiach, či sa nám to páči alebo nie. Ja súhlasím s niektorými poslancami v ich obavách e, e, v súvislosti s dopadom CCS na ceny energie. Avšak tieto ceny už sú ovplyvnené dosť výrazne našimi ambicioznými cieľmi v zmysle znižovania emisí uhlíkových plynov a skleníkových plynov. A to dosť výrazne v tejto chvíli zvyšuje naše náklady na energiu. Okrem toho, Medzinárodná agentúra pre energiu eh, zvorazňuje, že eh, investície E, do sektora elektriny, aby sme zabránili zvyšovanie teploty o 2 stupne, sa zvýši o ďalších 40 ak nebude k dispozícii CCS. Šanca CCS stať sa skutočným nástrojom našej energetickej stratégie však bude e, závisieť od nákladov. Aby sa táto šanca zvýšila, je potrebné zamerať výskum nielen na hľadanie technológií, na uskladňovanie uhlíka, ale tiež na hľadanie možných e, spôsobov využitia CO2. A keď sa už zachytí, to sa objavuje v niektorých pozmeňovacích návrhoch taktiež. Celkovo myslím, pani predsednička, že by sme nemali dávať e, CCS e, Biankošek, ale rozhodne by sme im mali dať šancu. Ďakujem. Pani Ford, ešte pred komisiou alebo po nej, nech sa páči. Thank you, that's enormously helpful because you... Ďakujem, je to naozaj veľmi užitočné, pretože ste si vypočuli zástupcov eh, dvoch eh, veľkých eh, politických skupín, ktorí volajú po podpore. Niektoré pozmeňujúce návrhy strany zelených nie sú pozitívne naklonené k CCS a jeden ehm, návrh poslanca z SAD nie je pozitívne naklonený E CCS, ale ako som to teraz pochopila, nie je to v súlade s pozíciou celej skupiny. Dúfam, že výbor dá komisii jasný signál, e, že naozaj potrebujeme rázne kroky, najmä vzhľadom na to, že niektoré projekty sa naozaj hýbu veľmi rýchlo. K tomuto by som chcela, aby sa komisia vyjadrila. Chápem, že sú isté obmedzenia, čo sa týka pridelávania peňazí e, e, za dodržanie časového rámca, ale CCS už vo svojej podstate je veľmi komplikovaným projektom z hľadiska plánovania. Myslím, že je veľmi dôležité, aby sme dodržiavali procesy v všetkých štátoch, čo sa týka plánovania a aby sme E, taktiež chápali, e, že sú potrebné štúdie geologických oblastí a tak ďalej. A to všetko je o mnoho komplikovanejšie v prípade CCS ako e, v prípade investícií do nového veterného parku. Zaznamenala som isté obavy, že niektoré lehoty nie sú vôbec realistické. Viem, že chcete rýchle rozhodnutia, ale my chceme aj to, aby sa zohľadnila komplikovanosť tohto sektora možno bude. Parlament je schopný podporiť taký návrh, ktorý nám dá väčšiu mieru flexibility z hľadiska tohto časového plánovania. Ak sa teda chceme držať eh, realistických časových plánov, eh, budeme to musieť eh, upraviť. Ak sa totiž budeme snažiť to robiť rýchlo, tak sa neudeje nič, pretože sa to nebude dať jednoducho v praxi naplniť a stihnúť. Grazie. Ďakujem a teraz má slovo Európska komisia, nech sa páči. Thank you, Madam Chair. Ďakujem, pani predsednička. A ďakujem za všetky stanoviska, ktoré sme si vypočuli dnes popoludní. V prvom rade by som v mene komisie chcela poznamenať, že toto oznámenia o CCS, ktoré bolo odoslané v marci, sme pripravili e, v tom, že potrebujeme nájsť nejaké alternatívy, ako podporovať CCS. A z tohto pohľadu považujem diskusiu zo strany Európskeho parlamentu za vítanú, hlavne teraz. Ako viete, nestaráme sa iba o existujúce programy, zdroja a aktivity, ktoré už bežia, ale toto je naozaj veľmi kritická chvíľa, e, keď pripravujeme aj dôležité aktivity do budúcnosti. Chcela by som e, spomenúť dve z nich. Týka sa to viacročného finančného rámca, pretože už bude každú chvíľu dokončený na e, roky 2014 až 2020 Ja poskytnem aj ďalšie možnosti na podporu všetkých dôležitých technológií, teda tých, ktoré by nás mohli viesť e, k nízkouhlíkovej ekonomike. Čo sa Európska únia zaviazala dosiahnuť? druhý bod je, že teraz definujeme aj klimatický a energetický rámec Európskej únie do roku 2030 a tam sa pripravuje energetický mix. Týka sa to fosilných palív, CCS, ale aj energeticky náročných priemyselných odvetví, ktoré by mohli ťažiť, ťažiť z technológií CCS. Tie sú tiež v jadre tejto rozpravy. Možno by som mohla dodať ešte zo pár ďalších bodov. Boli tu mnohé vystúpenia v ústnej aj v písomnej forme a musím povedať, že je tu istá interakcia medzi technológiami CCS a obnoviteľnými zdrojmi energie. Komisia sa domnieva, že by sme nemali e, tieto dva druhy technológií nemali dať do takého postavenia, aby si navzájom konkurovali, pretože e, potrebujeme CCS aj obnoviteľné e, zdroje energie. V celej Európe sme v takej situácii, že musíme využiť všetky alternatívy a musíme diverzifikovať e, naše dodávky energie tým najoptimálnejším spôsobom. My teda rešpektujeme tento pohľad. Vidíme, že je tu politická podpora na integráciu týchto dvoch alternatív. No a nakoniec možno niekoľko slov o e, súčasnom stave projektov. A posledná pripomienka pani Polt o možnosti poskytnúť vyššiu flexibilitu a viac e, možností e, pre tieto prístupy v Európe. E, vieme, že vo všeobecnosti energetické projekty sú zložité. Často sú predmetom mnohých procesov a povolení a podobných aktivít a postupov na úrovni členských štátov. CCS sa teda nelíši z tohto uhla pohľadu od ostatných alternatív a vidíme, že súčasné aktivity, ktoré sa momentálne pripravujú a ktoré sa diskutuje už nejaký čas, sa oneskorujú. To však neznamená, že nemusíme pokračovať, že nemusíme podporovať ďalej tieto prvky, politiky a programy, ktoré už sú rozbehnuté dnes. Tie by mali byť aj naďalej k dispozícii. Ako som už spomenula, sú tu aj nové, ktoré sa iba pripravujú. Grazie. A ďakujem pekne. Pane pani Forca, vy si niečo dodať? Nie? Dobre. Takže dovolte, aby som vám pripomenula, že hlasovať sa bude 5. novembra vo výbore. Tak iba by som to zopakovala. 5. novembra sa bude hlasovať. Ďalší bod. Týka sa Litvy. Chcela som iba povedať kolegom, že delegácia ITRE bola vo Vilniuse. Ja som bola členkou tejto delegácia s pani Bobinskou, pánom Kovalom a ďalšími členmi. Boli sme vo Vilniuse od 15. do 17. júla 2013. Naši litovskí kolegovia Ali Čiči Zasadu Argas e, boli tiež s nami v delegácii. E, stretli sme sa s prezidentom Litovskej republiky. E, stretli sme sa aj s rôznymi ministrami, s ministrom zahraničných vecí, ministrom dopravy, ministrom telekomunikácií, ministrom hospodárstva a s predstaviteľmi sektorových organizácií počas nášho spoločného stretnutia e, s členmi ekonomického výboru, výboru pre vedu a kultúru, pre vzdelávanie a výboru e, pre európske záležitosti v Litovskom parlamente. Táto návšteva umožnila členom výboru sa oboznámiť o litovských prioritách, dôležitých sektoroch, ktoré spadajú do kompetencie nášho výboru a hĺbkovo sa zoznámila so súčasnou situáciou a s výzvami Litvy. Diskusie poukázali na to, že toto predsedníctvo má volu maximálnym úsilím riešiť súčasné vízy, hlavne pokiaľ ide o energetickú bezpečnosť, jadrovú bezpečnosť a realizáciu nových jadročných plánov. Niekto by chcel niečo dodať k tejto informácii? Nie? Výborne. Takže končím dnešnú schôdzu a budeme pokračovať o 17. schôdzou koordinátorov a zajtra ráno o 9. ako ITRE a o 15. máme spoločné stretnutie s výborom ENVY. Ďakujem za prítomnosť a pekný zvyšok popoludňa.